So, liebe Vážení e, kolegovia, kolegyne, dámy, páni, budeme pokračovať e, workshop o vývoji kolektívneho vyjednávania e, v krajinách, ktorých sa uplatňuje program Trojky a v krajinách, ktoré už sú po tomto programe. Ďakujeme politickému oddeleniu A umožnili zorganizovanie takéhoto workshopu. Vítam e, jednotlivých expertov, expertky, ktorých máme na programe. Najskôr Ricardo Rodriguez Contreras z Eurofound, potom Maria da Paz Campos Lima z e, Lisabonskej univerzity a potom Aurora Triff e, z univerzity z Dublinu, Peter Ringley a Aristea Kukia Daki, prvý člen Irského kongresu odborov a druhá e, z Manchesterskej univerzity. Dúfam, že som mena moc neskomolil. Ďakujeme za to, že ste dnes prijali pozvanie. Máme 45 minút, potom bude prvá prestávka na obed a budeme pokračovať potom po obede o 15.30 stručne niečo o kontexte, prečo sa náš výbor začal zaujímať túto otázku. E, máme uznesenie Európskeho parlamentu z marca 2014 a zaoberá sa e, aspektami zamestnanosti a sociálnymi aspektami, ktoré súvisia s prácou trojky a teraz na našom výbore máme monitorovaciu skupinu pre otázky nových pracovných a sociálnych práv v Grécku. O to nás požiadala grécka vláda. A po tretie je, je tu aj otázka e, sociálneho dialogu, ktorý chce oživiť e, Európska komisia, poviem to tak opatrne. A preto e, teda dnešný workshop. Preto bezodkladne dám slovo prvému rečníkovi, Ricardovi Rodriguezovi Contrerasovi z Eurofound na 10 minút, ak by sa dalo. The microphone. some problems with the microphone. Yes. Ah, it's working. Okay. Thank you. Thank you, Chair, again. Um, I'm going to present our recent Ďakujem pekne. Oprezentujem našu nedávnu štúdiu Eurofoundu o vývoji kolektívneho vyjednávania v 21. storočí. Veľa sa udialo v Európe za uplynulých 15 rokov alebo od konca 90. rokov. Pokúsili sme sa dlhodobo pozrieť na vývoj kolektívneho vyjednávania. Došlo k významným zmenám a myslíme si, že je na čase eh, vyhodnotiť vývoj Snažili sme sa zmapovať zmeny tak v oblasti právnych predpisov, ako aj v praxi od konca 90. rokov. Je pravdou, ako uvidíme neskôr, že došlo k veľkým zmenám, hlavne e, v nedávnej minulosti kvôli kríze, ale predsa len niektoré krí, e, pardon, trendy sú <clears throat> dlhodobejšie začali už pred krízou v roku 2008 study that has been published, as you can see, you can easily download from... To bola aj myšlienka za touto štúdiou a môžete si ju stiahnuť z našej webovej stránky a mám tu aj vytlačené kopie. Táto štúdia sa mala e, zaoberať iba e, jadrovými aspektami kolektívneho vyjednávania. Nezaoberali sme sa stanovaním platom, platov, ich vývojom, na to už sa zamerali iné štúdie. Takže my sme sa pozerali na jednotlivých aktérov, na uh, ich úlohu pri kolekto, kolektívnom vyjednávaní. Pozreli sme, pozreli sme sa na postupy, ako konkrétne sa rokuje a taktiež eh, výsledky, konkrétne čísla a jednotlivé dopady. Takže štúdia má klasickú štruktúru, čo sa týka aktérov, postupov, výsledkov. Ide o to e, vysporiadať sa s e, obrovským množstvom informácií Eurofoundu. Tých informácií sme zozbierali veľa za, za uplynulé roky Vypracovali sme veľa správ. Vynovali sme sa mm, každoročne kolektívnemu vyjednávaniu okrem iných tém. Takže sme využili existujúci výskum a snažili sa pokryť teda tak dlhé obdobie. Využívame aj e, akademické publikácie a informácie e, od iných členských krajín, semináre, dotazníky a tak ďalej. E, najskôr aktéry. Prvý vývoj, na ktorý sme sa zamerali, je vývoj hlavných e, organizácií zamestnávateľov a odborových e, organizácií v Európe za uplynulých 15 rokov. A prvý, poprvé treba povedať, že ten vývoj sa ťažko vyhodnocuje, pretože nevždy sú dostupné informácie alebo sú spolahlivé, ale všeobecne sa uh, hovorí o celkovom poklese e, pôsobenia odborových organizácií. Je pravda, že sa tak začalo diať už na konci 90. rokov. E, vpravo e, vidie, vidíte vývoj členstva v odborových organizáciách od konca 90. rokov taktiež dochádza k poklesu aj keď v niektorých krajinách možno je opačný trend, ale organizácie zamestnávateľov e, sa vyvíjali e, rozmanitejšie, takže sa to ťažšie vyhodnocuje. Pri menších a stredných podnikoch sa to možno, že trošku e, ťažšie sleduje podniky s viac ako desiatimi zamestnancami v EÚ robia kolektívne vyjednávanie podľa informácií, ktoré Eurofound získal. Toto sú hlavné trendy, čo sa týka vývoja. Organizačná eh, možno, že koncentrácia žiaden nárast v počte členov v niektorých krajinách. Je rozdiel medzi východom a západom. Teda sú krajiny s dlhou tradíciou sociálneho dialógu a pevného rámca pre kolektívne vyjednávanie a potom e, krajiny v strednej a východnej Európe, potom silný pokles tak pri odborových organizáciách, ako aj organizáciách zamestnávateľov, opäť v strednej a východnej Európe. Toto je možno, že taký e, celkový pohľad na vývoj nie len pokiaľ ide o kolektívne vyjednávanie, treba pamätať na to, že v niektorých krajinách sú aj tripartitné, aj e, bipartitné dohody. Celkovo je pravdou, že za to obdobie sociálny dialog, e, tripartita, bipartita ostali dôležité aj vo svetle nedávnej krízy. Sociálny dialog je veľmi e, účinným nástrojom na realizáciu zmien. Tu vidíte druhú časť hlavného vývoja, e, postupy kolektívneho vyjednávania. Je tam veľa informácií, ale ja sa pokúsim to trochu zanalizovať o tých najdôležitejších zisteniach. E, ostatní budú asi zachádzať viac o, do podrobnosti najdôležitejšia je možnosť presunúť e, nejaké aspekty v rámci kolektívnych, presúvať e, niektoré aspekty v rámci kolektívnych e, vyjednávaní. Videli sme možnosť výrazných odklonov od kolektívneho vyjednávania od konca 90. E, rokov, obzvlášť od roku 2008 v niektorých krajinách, hlavne v tých, ktorým sa dnes venujeme, Írsko, Grécko, Portugalsko, Rumunsko. Tu boli e, regulačné zmeny. A boli to akési dočasné možnosti odkloniť sa od e, obvyklých e, postupov v rámci kolektívneho vyjednávania. Došlo k tomu aj v niektorých iných krajinách, ale týka sa to obzvlášť tých štyroch krajín, ktoré som už spomenul. Aj e, v Španielsku sa zmenil regulačný rámec a teda bolo možné sa odkloniť od eh, kolektívneho vyjednávania v rámci nejakého sektora. odklon sa týka aj trendu dlhodobejšieho, teda decentralizácia, o ktorej sme svetkom od konca 90. rokov. Tá decentralizácia sa začala už pred krízou. Videli sme rôzny vývoj v krajinách, kde boli silné systémy kolektívneho vyjednávania, to teda nie je nič nové. Dá sa povedať, že od roku 2008 došlo k zrýchleniu decentralizácie v niektorých hlavne južanských krajinách. Decentralizácia, posla, po, podobné odklony od kolektívneho vyjednávania treba vidieť e, vo svetle tzv. koordinácie. To znamená, že kolektívne vyjednávanie predstavuje vzťah medzi e, napríklad e, dohodami na úrovni podnikov a potom na úrovni jednotlivých oddelení v rámci daného podniku. Koordinácia bola slabšia od roku 2008 vo väčšine krajín Írsko, Grécko, Rumunsko, tzv. krajiny trojky a do istej miery aj v Portugalsku je to dôležité, pretože decentralizácia je je, je fakt e, trend, ktorý začal dlho pred krízou. Môže to však nabrať e, odlišnú podobu. V Nemecku a v iných krajinách, kde sú jasne stanovené systémy kolektívneho vyjednávania alebo dohod na úrovni podnikov to bolo veľmi koordinované. Teda sociálny dialog. V rámci sociálneho dialogu bolo možné sa dohodnúť na pravidlách, ktoré nejako e, neoslabili e, výsledok kolektívneho vyjednávania. Toto bude asi posledná strana, na ktorú sa pozrieme. Celkovo tieto trendy aj keď je toho veľa viac v štúdii. Vyplýva jeden ukazovateľ. Čiže oslabenie kolektívneho vyjednávania na, začiat, na začiatku 90, na konci pardon, 90. rokov e, sa kolektívne vyjednávanie týkalo zhruba 60 mm, V roku 2007 to bolo 66 ale od roku 2008 sa celková miera kolektívneho e, vyjednávania výrazne znížila. My máme posledné čísla z roku 2012, boli zverejnené v roku 2013 alebo 2014 a to číslo je 61%, čiže o 7 percentuálnych bodov menej ako na konci 90. rokov. To treba mať na pamäti, aj keď sa analizujú e, jednotlivé perspektívy. Tu je dôležité, aby krajiny s menej ako 40-percentným pokrytím, teda že ich počet sa zdvojnásobil od konca 90. rokov. To, čo vidíme vpravo, je, že tie krajiny s dosť vysokým pokrytím kolektívneho vyjednávania ostali stabilné a potom vľavo tie krajiny s nižším pokretím, tam sa to až tak nezmenilo, ale potom ten stred krajiny, kde tá miera mm, osciluje medzi 20 a 60 tam dochádza k, istej, k istému oslabeniu kolektívneho vyjednávania. Je to dôležité, pretože v konečnom dôsledku tretina všetkých členských krajín EÚ e, väčšiny zamestnancov sa kolektívne vyjednávanie netýka, nie sú ním e, pokrytí. To je dosť vysoká miera. Ja verím, že nás sledujúci rečníci povedia e, toho viac, napríklad kolega z Rumúnska. Tu ešte raz vidíte e, súhrn situácie na konci 90. rokov a e, po kríze, čiže pokles o 7 percentuálnych bodov, čiže dosť dramatický pokles, hlavne v niektorých krajinách Španielsko, Portugalsko. Írsko. To je asi najdôležitejšia informácia. Je to znázornené aj na tej mape rôznymi farbami. Ďakujem pekne a som k dispozícii, ak sú nejaké otázky. Recht herzlichen Dank. Jetzt folgt Maria da Paskamp. Slovo bude mať teraz pani Maria Dapas Campos Lima k otázke e, vplyvu v Portugalsku. 10 e, minút, prosím. Late morning. Dobré dopoludne, Názvom môjho príspevku je vplyv trojky na eróziu kolektívneho vyjednávania v Portugalsku, zmenené pravidlá a výsledky. Východiskom je, že nebudeme mať čas e, to diskutovať, teda nie je cieľ, ale je dôležité zhodnotiť politiky, ktoré sa prijali v Portugalsku od roku 2011 a obzvlášť 12, 13 a 14 až až časti aj v roku 2015, čo bolo dôsledkom eh, podkolskej implementácie memoranda o porozumení s trojkou, čo z môjho pohľadu predstavovalo mieru intervencionizmu zo strany eh, IMF a EÚ v oblastiach, eh, ktoré predtým nespadali do kompetencií európskej úrovne alebo Medzinárodného menového fondu. A mm, odkazujem eh, tu teraz hlavne na vplyv na kolektívne vyjednávanie, nastavenie miest a v tomto zmysle môžeme hovoriť o výnimočnej situácii E, memorandum o porozumení, e, ktoré e, vláda sociálne demokracie vtedy dočasná podpísala, mala implementovať strednopravicová koalícia a nejakým spôsobom táto koalícia nielen implementovala toto memorandum s trojkou, ale aj niektoré veci zachádzali dokonca ešte ďalej, než ako to požadovala trojka. Eh, budem tu teraz prezentovať eh, niektoré z tých najhlavnejších bodov týkajúcich sa implementácie memoranda a zaoberať sa vplyvom a eh, aj nad ním uvažovať. A ehm, jedna vec bola jasná v memorande porozumenia, to bolo zamrazenie miest vo verejnej sfére, čo úplne zablokovalo rokovania a akúkoľvek možnosť kolektívneho vyjednávania v tejto oblasti vo verejnej sfére a to na obdobie 2012 až 2015. Zároveň tu bola aj e, e, požiadavka e, zamraziť povinnú minimálnu mzdu a to malo vplyv na dôležitú časť pracujúcej populácie, ale aj na kolektívne vyjednávanie. V tom zmysle, že v mnohých sektoroch nízka e, miera miest e, je práve tou minimálnou mzdou. Takže keď e, zamrazíte minimálne mzdy, tak zablokujete rokovania na tejto úrovni. vo vzťahu e, k zmene právneho rámca kolektívneho vyjednávania, ktoré boli tie hlavné zmeny. Jedným z cieľov e, bola decentralizácia e, centralizácia vo svetle teda memoranda, pokiaľ ide o schopnosť a flexibilitu. Takže aká decentralizácia to bola? Musíme sa trošku vrátiť dozadu do roku 2008. Už v tomto roku sa definovalo, že neodborové e, e, štruktúry zastupujúce zamestnancov by mohli uzatvárať kolektívne dohody, ak by mali mandát odborov. To bolo niečo nové, pretože predtým a teda čo sa stalo, čo sa doteraz deje e, svojím spôsobom, je, že e, odbory majú prerogatív e, renegociovať na úrovni firiem nezávisle od veľkosti firmy. Takže v roku 2008 sa zaviedlo toto nové opatrenie E, bola to takáto možnosť rokovať, ale s mandatom e, odborov a iba e, vo firmách s viac než 500 zamestnancov. Trojka požiadala znížiť túto hranicu a navrhla, žiadala, aby takíto e, e, zástupcovia mohli e, rokovať aj bez mandátu odborov. Takže čo sa stalo v implementácii, je to, čo vidíte v červenej. To je táto myšlienka rokovania bez mandátu odborov sa neimplementovala, pretože portugalská ústava to zakazuje, ale prijali sa iné opatrenia ako zníženie počtu zamestnancov potrebných na to, aby takéto e, rokovania mohli e, bežať. No a táto decentralizácia je trošku zvláštna v Portugalsku, pretože keď sa pozriete na e, hustosť odborov v Portugalsku, keď sa budeme zaberať teda údajmi Amsterdamského inštitútu, je to 18,5 Ale keď sa tiež pozriete na e, firmy a zastupiteľské e, e, štruktúry v, vo firmách, Portugalsko je tou krajinou Európskej únii, ktorá má najnižšie percento firiem s takouto štruktúrou zastúpenia. Iba 8 firiem v Portugalsku majú takéto zastúpenie. Takže čo bolo myšlienkou decentralizácie? spolu e, s týmto súčasťou e, e, tohto návrhu bola požiadavka zmeniť pravidlá, na čo sa má vzťahovať kolektívne vyjednávanie, do ktorých takmer automaticky sa uplatňovali, sociálni partnery mali teda uplatňovať rozšírenie. A teraz zaviedlo sa tu pravidlo, že iba organizácie a združenia, ktoré predstavujú 50 zamestnancov. E, by na seba mohli e, e, rozšíriť výsledky kolektívneho vyjednávania. To malo dramatické výsledky, ako uvidíme. A v poslednom štvrte roku, z roku 2014, došlo ku zmene, ktorá umožnila trošku väčší priestor, ale nevyriešila úplne problém. A napokon myšlienka e, zníženia e, doby prežitia kolektívnych vyjednávaní. To bolo tiež myšlienkou, ktorú e, nadnesla trojka, tiež sa implementovala a tiež došlo k zmene v poslednom štvrťroku roku 2014. A napokon možnosť individuálnych rokovaní v práci ohľadom pracovného e, času a toho, ako je počítaný bez e, vplyvu e, odborov. To môžeme chápať ako pozíciu, ktorá ide proti odborom. Predtým som povedala, že vláda prijala viacero opatrení, ktoré zachádzali ešte nad rámec memoranda o porozumení. Vo verejnej sfére to nebolo iba o zmrazení miest, tiež sa nominálne znížili mzdy. Začalo to už v roku 2011 pred trojkou, ale pokračovalo, pokračovala táto myšlienka. V tejto myšlienke táto vláda pokračovala Takisto sa znížil eh, eh, bonu, vianočný bonus, dovolenkový bonus, eh, znížili, znížil sa, zvyšil sa pracovný čas 35 na 40 hodín, a zablokovali sa kolektívne dohody. Aj v súkromnom sektore došlo k určitým zmenám, ktoré zachádzali nad rámec memoranda ako napríklad pokiaľ ide o e, zmenu práv súvisiacich s nadčasmi. Tu e, vidíte tabulku, na ktorú sa môžete detaľnejšie pozrieť neskôr, ale v zásade k čomu došlo a chcela by som to vysvetliť. Michael z Eurofound e, popísal e, pokrytie kolektívnym e, vyjednávaním. Tuto, e, pokiaľ ide o stok, my tu myslíme kolektívne vyjednávanie v rámci flow toku, teda koľko zamestnancov bolo pokrytých rokovaniami každý rok, koľko kolektívnych rokovaní sa podpísalo. To tým máme na mysli. No a čo je zrejme, je jasné e, zníženie sa počtu sektorových e, dohôd, pričom e, počet dohôd na úrovni firiem zažíva jemnú fluktuáciu. Počet zamestnancov, ktorí boli pokrytí v tomto období obnovením alebo novými kolektívnymi dohodami, sa dramaticky znížil z 1 miliónu 400 e, tisíc na 400 tisíc alebo až 200 tisíc v roku 2014. Keď sa pozrieme na e, e, tok miery pokrytia, tento prepad je ešte dramatickejší. V roku 2009 10-11, e, približne 50 e, zamestnancov bolo pokrytých existujúcimi dohodami, teda ako percento pracovnej sily celkovo, a to sa znižilo na 10 približne v rokoch 2012, 13 a 2014. A e, mzdové trendy treba sa do nej pozerať pri, tak, že treba mať na pamäti, že tieto tri roky od roku 2012 e, že, to, že to bola, e, bola e, veľa, veľmi malá časť populácie, ktorých mzdy boli pokryté kolektívnym vyjednávaním. Výsledkom toho je jasné zníženie eh, eh, podielu eh, miest pracovnej sily v Portugalsku a to viedlo tiež k nerovnostiam a zvýšeniu chudoby. Z toho vyplýva, že by sme mohli povedať, že opatrenia týkajúce sa decentralizácie, keď máte nové pravidlá, nemali žiaden vplyv zamrzne, zamrznutie minimálnej mzdy a e, prísnejšie kritéria pre rozšírenie kolektívnych dohôd mali e, jasný a negatívny dopad. Nové pravidlá o e, ukončovaní a pokračovaní z toho je zrejme, že sa zvýšil počet zamestnancov, ktorí žiadali o ukončenie kolektívneho vyjednávania No a takisto sa zaviedli aj e, opatrenia, ktoré e, si memorandum o porozumení nevyžiadalo. Vo verejnej sfére kolektívne vyjednávanie bolo zablokované a opatrenia, ktoré sa nepredpokladali v memorande, mali veľký vplyv na znižovanie e, nákladov na prácu. A obdobie po e, trojke. V poslednom štvrde roku, rok 2014, došlo k určitým zmenám. Vrátanie e, zvýšenia minimálnej mzdy, bolo to limitované, zvýšenie zo 48 než, e, teda o, trošku, o pár eur. A e, takisto sa zlepšilo kolektívne vyjednávanie, ale stále to bolo veľmi e, limitované. Najdôležitejšie, čo teda vyplýva v oblasti zmien, je nový politický cyklus, ktorý sa otvoril ehm, od novembra 2015 e, tým, že e, pri moci sú ľavicové e, strany, ktoré chcú ukončiť politiku úspor. Niektoré opatrenia sú dôležité, už treba ich spomenúť. Napríklad na vlád k 35-hodinovému pracovnému týždňu vo verejnej sfére a postupné zvyšovanie povinnej minimálnej mzdy. Zároveň ehm, ehm, táto vláda sa zasadzuje za podporovanie kolektívneho vyjednávania vo verejnom sektore, ehm, vrátanie teda výšky miest a pracovného času a podporovať regulárne sektorálne vyjednávanie a rozšírenie pokrytia, zvyšovať sociálny dialog a tripartitu na národnej úrovni ako aj zjednodušovať e, dohody na úrovni firiem. E, prebieha teraz diskusia o tom, ako nahľadať na niektoré z opatrení, ako platnosť, e, dĺžka trvania. O tom prebieha diskusia v tom zmysle, ako zmeníme tieto pravidlá, pokiaľ ide o poskytnutie možností zlepšiť to, čo sa eh, považuje za eh, veľmi nepriaznivý, teda nepriaznivú situáciu ohľadom kolektívneho vyjednávania v, vyjednávania v Portugalsku. A teraz doktor Aurora Trifol situácii v Rumunsku. Bol by som vám veľmi vďačný, keby ste to zvládli v priebehu desiatich minút, pretože už e, potom sa budú tlmočníci veľmi hnevať. Takže prosím do 12.30 ďakujem, že ste ma pozvali na túto diskusiu o dopade kolektívneho vyjednávania v Rumunsku v súvislosti s trojkou, trojka prispela ku radikálnej e, zmene. Pozrieme sa na ďalšiu priesvitku. Budem sa sústredovať na tri základné aspekty. V prvom rade dopad podstatných úsporných opatrení na kolektívne vyjednávanie, dopad na zamestnancov sociálnych partnerov a potom budem hovoriť o tom, ako sa snažia sociálne partnery riešiť túto problematiku. Ďalší obrázok. Vidíme, že Rumunsko e, po pred krízou, ako aj Írsko, zaznamenalo veľký rast HDP, ale rozpočtový deficit sa zvýšil a z toho dôvedy, keď vznikla kríza v 2009, bolo potrebné si požičať peniaze od trojky. Tu zase vidíte, že 20 miliard si požičalo Rumunsko od trojky, je to menej ako Írsko, Grécko. Napriek tomu Rumúnska vláda implementovala veľmi drastické úsporné opatrenia. Ak sa pozriete na tieto opatrenia, to základné opatrenie, miera nezamestnanosti bola na obrázku a teraz Napríklad počuli sme o zmrazovaní minimálnych miest alebo škrty o 25 Navyše k tomu sa rušili ďalšie benefity. Okrem toho pracovníci si museli brať 10 dní dovolenky, čo viedlo ku škrtom o 40 až 50 čiže tých 25 škrtov miest sa pokrývalo postupne teda od roku 2012. No a keď sa pozrieme k ďalšiemu bodu týchto opatrení, v podstate tieto opatrenia mali dlhodobý dopad, pokiaľ ide o kolektívne vyjednávanie a to malo dopad na program trojky, viedlo to k deregulácii trhu práce. No a teraz vidíte, toto je miera nezamestnanosti. Dôležité je na tom to, že nezamestnanosť a tá rigidá pracovného trhu nebola príčinou, ale v podstate to bolo, pretože veľa Rumunov opustilo krajinu 7 až 8 Vidíte tie čísla. Ďakujem. Ak sa teda pozrieme na ďalší obrázok a pozrieme sa na tie hlavné zmeny v individuálnych právach, no vidíme, že e, sú to body ako ľahšie angažovanie pracovníkov, ale aj ich ľahšie prepustenie, hlavne členov odborov. Ďalej zamestnávateľia používajú pružný pracovný čas a takisto je ľahšie pre zamestnávateľa, aby menil pracovné e, vyťaženie, pretože predtým sa o tom rokovalo v rámci e, kolektívnych dohôd. Keď sa pozrieme na kolektívne práva, tak tu máme tzv. E, sociálny dialog. E, tak zaviedla ho vláda jednostranne bez toho, aby brala do úvahy názory sociálneho panelu. Tento zákon neumožnil vyrokovať e, tieto e, veci teda tak, ako sa zvyčajne vyjednávajú. A teraz na sektorovej úrovni nebola, nebola v súkromnom e, sektore vyjednaná nová dohoda. Vidíte, že došlo o išlo o redukovanie počtu dohôd a tie sa týkajú iba spoločnosti, kde zamestnanci sú súčasťou, alebo boli súčasťou rokovania. Takže ešte máme niekoľko rokovaní na úrovni spoločnosti, ale je ťažko vyrokovať veci hlavne tým, že sa určil e, prach na 50 eh, tej hustoty. Ako sme počuli v prvej prezentácii, došlo k veľkému prepadu toho pokrytia kolektívneho vyjednávania No, čo nám ukazuje tento obrázok, to je počet e, dohôd, kolektívnych dohôd na úrovni spoločnosti v rokoch 2005 až 2014. Je to iba 15 za účasti predstaviteľov odborov. Čiže je podobná situácia ako v Portugalsku a v Grécku. Viete si predstaviť, aká je kvalita týchto dohôd. Isté nie je veľmi vysoká. Najlepší e, scenár 4 či 5 spoločností, ktoré sú medzi tými 50 percentami, ktoré vyrokovali tieto kolektívne dohody. No a vidíte, aký je dopad týchto právnych zmien. Ukazuje sa, že situácia lepšia tam, kde odbory mali dobrý vzťah s manažmentom. Hlavné e, zmeny privodili zamestnávateľia. Na druhom príklade vidíte, zredukovali e, pracovný týždeň, teraz z 5 dní na 4 dní, v ďalšom prípade zase zredukovali e, počet pracovných síl o 40 alebo zase došlo k zamestnávaniu nových zamestnancov na základe e, pevných zmluv ešte jedna vec. E, spoločnosť e, potravinárska nemala takúto kolektívnu dohodu. Došlo ku zmene majiteľa a nový tím mal veľmi autokratívny manažérsky e, štýl. No ak sa teraz pozrieme na ďalší obrázok, budem teraz veľmi stručná. Vidíme, že dopad týchto zmien je rozdielný od spoločnosti k spoločnosti a e, závisí samozrejme od zamestnancov a do istej miery to závisí aj od trendov únie, od, od kapacity odborov, mobilizovať pracovníkov. Tam máte jeden citát predstaviteľa e, odborov z roku 2014. v tom zmysle, že je najlepšie, keď sa samotní zamestnanci angažujú. Tak teraz celkom stručne ďalšia priesvítka o dopadoch reforiem na sociálnych partnerov. Vidíme tu veľkú fragmentáciu, veľké delenie, a jeden pracovník povedal, že je to dobré pre vládu, pretože e, môžu spúšťať zmeny unilaterálne. A teraz, čo sa uskutočnilo doteraz, aby sme vyriešili tieto otázky? Boli dve, dva typy iniciatív konkrétne napríklad centristicko-ľavicová vláda, e, ktorí e, majú napojenie na odbory. Ale ako vidíte z toho citátu e, z trojky, teda trojka sa vyjadrila, že nebude takto postupovať, tak som bola prekvapená prekvapená, že som videla, že sa vyjadril, že nie je potrebná žiadna ďalšia e, revízia a žiadna sťažnosť v tejto súvisl- súvislosti na úrovni spoločnosti. Bolo zaujímavé, že po roku 2009 e, niektoré odbory fungovali e, v maloobchodnom sektore, v IT sektore, dám vám príklad. Jeden e, podnik e, z Holandska, ktorým sa podarilo navýšiť z mzdy o 10 v roku 2008. Takže, aby som to zosumarizovala, Dúfam, že som vás presvedčila o tom, že došlo k radikálnej decentralizácii inštitúcií, ktoré vedú e, kolektívne vyjednávanie. E, zhoršujú sa podmienky zamestnanosti, teda pre zamestnancov a zatiaľ sa nám nepodarilo oživiť e, kolektívne vyjednávanie. No aké sú perspektívy, čo môžeme spraviť, aby sme mali v Rumunsku kolektívne vyjednávanie? Na jednej strane si myslím, to, čo hovoria sociálni partnery, myslím si aj ja, keď chceme mať kolektívne vyjednávanie, musíme zmeniť zákony. A na základe toho aj dohody. No, na druhej strane sociálne, sociálni partnery majú problémy s legitimnosťou, túto legitimnosť treba zvýšiť, treba s tým niečo urobiť. Je tu, e, bude potrebná snaha zorganizovať odbory v tomto zmysle a lepšie brániť práva zamestnancov. Mojím názorom teda je, že potrebujú väčšiu podporu, je potrebné organizovať zamestnancov napríklad v maloobchode, často dostávajú podporu z Nemecka alebo Dánska, pokiaľ ide o vzdelávanie, ale bolo by dobré, keby mohli dostať aj finančnú podporu. Takže to by bolo všetko. Ďakujem vám a privítam vaše otázky, ktoré možno budete chcieť formulovať. Ďakujem pekne. Musím povedať, že predbežný výsledok je taký, že musíme teraz spraviť prestávku. Táto prestávka je potrebná, takže budeme pokračovať o 15.30 s ďalšími dvoma prezentáciami, ale pre mňa taký predbežný výsledok. Keby to išlo podľa trojky, tak odbory by mohli uzavierať tarifné zmluvy 29. januára medzi 24. a 0. No čo ste prezentovali určite nie je konečným výsledkom, pokiaľ ide teda o mzdový rozvoj v jednotlivých krajinách. Vyplýva to z jednej nemeckej štúdie o e, tarifnom rozvoji v Grécku. A teda je mi známe, e, že 70 tarifných zmluv sa uzavrelo bez e, zapojenia odborárov a väčšinou došlo teda ku škrtom um, miest. Dva roky sa na to pozrieme, tam sa situácia zrejme oveľa zhorší, pokiaľ ide o mzdový um, rozvoj. No a podľa všetkého to um, sa nezastaví pri tzv. krízových krajinách. To asi je známe všetkým. Takže to bol komentár z mojej strany. Dnes popoludne budeme mať viac času, aby sme zašli do hĺbky. No a želám vám príjemnú poludňajšiu prestávku. Vidíme sa o 15.30. Ďakujem.